na krátke oznámenie, ktoré vám chcem tu predniesť. Dámy a páni, v týchto minútach sa zostruje situácia v Alžírsku a to dramaticky alžírská armáda na mieste, kde um, bola um, ozbrojená um, teroristická islamistická skupina AIN, um, kde ona drží um, európskych uh, zajacov, tak um, armáda to obklúčila a um, ja um, odsudzujem um, toto zajatie rukojemníkov touto silne ozbrojenou skupinou a e, jeden britský občan pritom zahynul a e, ja tiež vyslovujem rodinám tejto obete sústrasť a e, tiež ja vyhlasujem našu solidaritu aj voči alžírským eh, občanom pracovníkom a ja dúfam, že alžírske orgány urobia všetko, aby hm, oslobodili eh, týchto rokovníkov. Útok eh, na štátnom území Alžírska však ukazuje, aký je napätá situácia v Sahli a hrozba džihadistov, ktorá prevládá v tomto regióne. Nie je to len hrozba hm, voči tomto regióne, ale aj voči celej EÚ a voči hm, mieru, ktorý je v celom regióne ohrozený. V mene Európskeho parlamentu dúfam, že to bude mať e, mierové východisko a východisko bez smrteľných obetí. Dámy a páni, tá procedúra, ktorú som ohlásil podľa